Please take your seats. poprosím vás, usaďte sa. Jag vill hälsa alla chcela by som tu srdečne privítať všetkých našich účastníkov. Vítam vás na mimoriadnom zasadaní nášho výboru pre rodovú rovnosť. Toto je zasadanie, ktoré sa uskutoční spoluprácou, spolupráce, spolupráce s výborom AFED a s výborom pre rozvoj za prítomnosti členov z podvýboru pre ľudské práva a podvýboru pre bezpečnosť a obranu som veľmi rada, že môžeme takýmto spôsobom spolupracovať a veľmi sa teším na dnešné naše zasadanie. Bo číslo 2, schválenie, po číslo 1, schválenie programu. Takže súhlasíte s programom, výborne sme schválili. Bod číslo 2. Dnes máme príležitosť viesť diskusiu s pani Michelle Bachelet, ktorá je ktorá pracuje v rámci OSN, je vice generálna tajomníčka a výkonná riaditeľka OSN ženy. Srdečne vás vítam v Európskom parlamente na tomto zasadaní. Som veľmi rada, že pani Bašele prijala našu pozvánku a že prišla do parlamentu. A to musím povedať, že je to vôbec vaša prvá návšteva v Bruseli. Chcela by som zdôrazniť, že Európsky parlament sa aktívne zasadzoval za to, aby sa vytvorila v rámci OSN určitá jednotka pre rodovú rovnosť, kde ide o to, aby sa prepojili politiky s operatívnymi opatreniami Zároveň sme upozornili členské štáty OSN, aby zabezpečili, aby táto jednotka OSN ženy dostala dostatok tak finančných, ako aj ľudských zdrojov. My sme toho názoru, že toto sa určite podarí pod vedením pani Bašele. Sme veľmi radi, že dnes môžeme privítať medzi nami pani Bašele a že OSN ženy sú vlastne dnes realitou. Veľmi sa tešíme na to, aby sme si vypočuli váš príspevok, aby sme hovorili o vašich plánoch, o vašich návrhoch, ktoré sa týkajú budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Bašole, máte slovo. Thank you very much, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Eva Britsvenson, pani Eva Žoli, pán Alexander Graf Lambsdorff, ctení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu. Som skutočne rada, že môžem tu byť s vami, že mám túto príležitosť osloviť vás ako podpredsednička generálneho tajomníka pre OSN ženy. Je pre mňa veľkým privilegiom skutočne, že som tu dnes s vami a teším sa na vzájomnú interakciu s vami. Helena Roosevelt pred 60 rokmi, kedy bola, podpí- kedy bola podpísaná deklarácia ľudských práv, vyzývala e, spoločnosť, aby sme dosiahli svet, kde by bola sociálna ochrana žien lepšia ako v čase predtým. Upozorňovala na problém vo vzdelávaní, ubytovaní, v prístupe k ľudskej dôstojnosti, k rešpektu. Po viac ako 60 rokoch ešte stále sme dosť vzdialení od tohto cieľa. Nie len ženy, ale aj muži a ženy po celom svete. Ešte stále zaostávame za týmito cieľmi, ale ešte stále ženy musia čeliť veľa nerovnostiam, veľa problémom. Sú to práve ženy a deti, keď sa OSN rozhodlo vytvoriť tento nový úrad, pretože aj napriek tomu, že svet pokročil stále, dievčatá a ženy nemali príležitosti také, aké si zaslúžia. Čiže keď teraz sa snažíme vnímať túto situáciu, tak musíme to vnímať v kontexte takého, aby na princípe v rodovej rovnosti skutočne ženy a dievčatá mali rovnaké príležitosti ako aj muž, aby spoločnosť bola vyrovnaná. Ja prichádzam z Paríža, kde som bola predsedničkou poradnej skupiny Medzinárodnej e, organizácie pre prácu. Hovorili sme o sociálnej ochrane a hovorili sme takisto o programe G20, nielen o fiskálnych, menových a finančných politikách, ale takisto aj politikách, ktoré skutočne súvisia s reálnou ekonomikou. A to je práve to, tá oblasť, kde v rámci e, môžeme e, v rámci mileniových cieľov podporiť tieto ciele. Pretože už počas kríze sme si uvedomili, že tie krajiny, ktoré vytvorili programy sociálnej ochrany, sa nielenže vyhli sociálnemu kolapsu počas tejto finančnej a hospodárskej krízy, ale takisto mohli oveľa jednoduchším spôsobom sa vyspovedať z touto krízou. A spomínam to preto, že ženy a sociálna ochrana sociálne zabezpečenie skutočne súvisí s týmto problémom. Také krajiny ako Čile, Indonézia a ostatné krajiny, tam sa skutočne snažíme ženy vytvárať lepší systém. Hoci som spomenula, že stále ešte zaostávame a že ženy ešte stále sú obeťami viacerých nerovností a viacerých problémov alebo nejakej zaujatosti, tak treba povedať, že ženy skutočne sú dôležité ako takí agenti rozvoja, agenti mieru. Či keď hovoríme o sociálnej ochrane. Nehovoríme iba o ochrane, nehovoríme iba o prevencii, hovoríme o daní viac právomocí ženám. Hovoríme o tom, aby sme skutočne dali ženám viac príležitostí. Ide mi o to, aby OSN ženy skutočne boli nejakým katalizátorom pre ženy, aby sme uvoľnili novú energiu, aby sme sa sústredili na nové hodnoty, aby sme spojili mužov a ženy z viacerých krajín, z viacerých spoločností a komunít aby skutočne sa spoločne usilovali o ten istý cieľ. Sme presvedčení, že rodová rovnosť bude možná iba vtedy, až ženské práva budú možné iba vtedy, ak ženy dostanú viac právomocí. To znamená, keď sa sústredíme na to, že na čo sa vlastne chceme sústrediť, tak sme rozmýšľali nad tým, že skutočne dať viac právomocí ženám je dôležité. Čiže aké sú naše priority? Tieto priority sú spojené s poznaním potreby toho, že ženy v tomto prípade skutočne musia dostať viac právomoci, ale vo viacerých častiach sveta sa to týka aj mužov a chlapcov. Definovali sme sústredíme sa na to, aby sme mohli rozšíriť e, pôsobnosť žien v občianskej spoločnosti. Budem analyzovať a analyzujeme viaceré z týchto oblastí, kde ženy skutočne majú nedostatok právomoci. Práve tento nedostatok právomoci, ktoré ženy stále ešte nemajú, je príčinou určitého podceňovania ich prítomnosti v spoločnosti. Že na to sa budeme sústrediť a budem tomu venovať viac informácií. Som presvedčená aj o tom, že ženy nikdy nebudú mať rovnaké práva, ak nebudú mať e, hospodárske zabezpečenie, hospodárskú autonómiu. A preto pre nás aj táto oblasť je rovnako dôležitá ako aj politická oblasť. Samozrejme, tretiou prioritou je ukončiť násilie proti ženám a dievčatám. To je takisto pandémia aj tu na v Európe. Po štvrté, treba posunúť implementáciu e, žien v kontexte mierotvorného procesu treba zabezpečiť takisto aj rodovú rovnosť. Rodová rovnosť musí byť prioritou národným a autonómnym plánom, pokiaľ ide o rozpočtovú tvorbu vo všetkých krajinách na svete. Ale dovolte, aby som povedala viac niečo o týchto dôležitých oblastiach. Spomenula som, že treba e, zlepšiť účasť žien v tejto spoločnosti. Viem, že to je pre vás všetkých dôležité. Máme tu mužov aj ženy, ktoré ukazujú a dokazujú, že sa takáto situácia dá. To sa ste určitými mentormi a môžete zabezpečiť, že ženy skutočne môžu sa dostať do všetkých tých procesov, ktoré ovplyvňujú náš život. Práve som navštívila Káhiru a stretol som sa tam s niektorými z vás. Bola to súčasť delegácie OSN a chcem povedať, že skutočne to bolo inšpirov, inšpiračné pre mňa. Videla som tam dievčatá, mladé ženy, ktoré sú skutočne odhodlané, aby odohrávali v týchto procesoch skutočne dôležitú úlohu spolu po boku mužov, aby jednoducho zmenili a revitalizovali politický, ekonomický a sociálny život. Chcela by som takisto zdôrazniť kľúčovú úrohu, ktorú zohrávali ženy v boji o zmenu v tomto regióne. Dúfam, že to sa takisto odzrkadli aj v inštitucionálnych zmenách, o ktorých sa momentálne hovorí ženy musia byť centrom týchto diskusí, tak ako to bolo aj e, v minulosti. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma a otázka, pretože tieto ženy čelia veľkým výzvam. Prvá výzva je samozrejme spojená s tým, čo je mi veľmi blízke, pretože v Čili máme podobnú situáciu, ide tu o transi, určitý prerod, prechod k demokracii a tento prechod k demokracii si vyžaduje veľa právnych zmien, a treba posilniť politickú organizáciu, treba vytvoriť nové volebné právne predpisy, treba podporiť slobodu prejavu, slobodu zhromažovania, ale demokracia nie je iba o voľbách, ide tu predovšetkým o garanciu pluralizmu, diverzity a sociálnej inklúzie. A takisto aj o tom, že treba podporiť tie ženy, ktoré boli v týchto procesoch, aby skutočne participovali na pretváraní spoločnosti. Ale ďalšia dôležitá vec, pretože naša demokracia je aj o tomto, Treba však povedať, že demokracia skutočne musí priniesť výsledky. Na jednej strane máme politické inštitúcie a na druhej strane máme ako keby takú revolúciu a to je sociálna spravodlivosť ja by som to nazvala aj tá sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, pretože demokracia skutočne musí priniesť výsledky. Chudoba je veľkou výzvou na celom svete, pretože toľko ľudí na svete je stále negramotných, je tu vysoká inflácia, je tu, veľk, je tu veľká úroveň nezamestnanosti mladých ľudí a tak ďalej. Čiže myslím si, k tomu sa ešte neskôr dostanem, že to, čo sa momentálne deje v arabských krajinách Severnej Afriky, a musíme to vnímať veľmi vážne, musíme podporiť občanov v týchto krajinách, pretože ľudia inak, ak ich nepodporíme, budú sklamaní. A tak ako mi aj povedali, keď v Egypte prší, tak vo zvyšku sveta jednoducho ľudia si dajú uh, dážniky, ale v tom, tejto časti musia reagovať na zmeny iným spôsobom. To bola narážka rečničky na situáciu. Hovoríme, ak hovoríme o brodovej nerovnosti, tak treba povedať, že túto tému musíme podporovať a naďalej musíme uznať uh, pekingskú platformu, ktorá zavezuje spoločnosť, občianskú spoločnosť, súkromný sektor, aj medzinárodné spoločenstvo, aby sme skutočne v tomto zmysle urobili krok smerom dopredu. Ak sa pozrieme na svet okolo nás, tak si uvedomíme, že najmenej pokroku sme zaznamenali práve v politickej oblasti. Zatiaľ máme iba 19 žien, ktoré sú političkami. A to je iba priemer. Máme situáciu v Ruande, kde máme až 54,5 žien. Potom máme ešte Južnú Afriku, kde je 44 a takisto je Nepal dôležitý, kde majú 43 Čiže to je skutočne e, zaujímavé. A dosiahli sa pokroky aj v tejto oblasti, ale skutočne veľmi pomaly. V januári v roku 2011, ak sa pozrite na ciele, ktoré boli stanovené pred 15 rokmi v Pekingu, tak si uvedomíme, že by sme mali mať minimálne 30 žien, e, ktoré by boli političkami v parlamente. A iba 28 krajín na svete dosiahli tento cieľ, vrátane 7 v Európskej únii. 29 krajín jasne dáva najavo, že politická participácia žien môže byť dosiahnutá. Myslím si, že je dôležité vnímať túto situáciu v tomto kontexte, pretože z týchto 28 krajín iba 5 krajín nepotrebovalo nejaké špeciálne nástroje. 23 ostatných krajín muselo prijať nejakú formu kvót alebo pozitívnych opatrení na to, aby jednoducho dostali, dosiahli túto situáciu. To znamená tých 30 žien zastúpených v politike. Pokiaľ ide o zvyšovanie reprezentáciu žien na všetkých politických úrovniach, musíme podporovať e, určité opatrenia, ako napríklad vzdelávanie žien, aby sa uchádzali o politické posty a aby sa zúčastňovali politických kampaní. Je takisto pravda, že ženy, ktoré majú politickú právomoc, môžu podporiť ostatné ženy ekonomickým rozmerom. Napríklad v Norsku pred 8 rokmi prešiel zákon, kde sa ustanovilo, že v správnych radách firiem musí byť 50, zastúpených 50 žien. V januári napríklad francúzsky parlament prijal podobný predpis, kde e, spoločnosti musia do 6 rokov dosiahnuť takéto ciele. Taliansko a Holandsko takisto takéto kvóty e, zvažuje. Má to skutočne význam talent nestačí, ale ženský talent ešte stále nie je naplno využívaný. Ženy sú 45, predstavujú 45 pracovnej síly a zatiaľ majú možnosť participovať vo vedúcich pozíciách iba 11 Štúdie jasne ukazujú, že ak sa zvýši počet žien vo vedení spoločnosti, tak sa zlepší aj hospodársky výkon takýchto spoločností. OSN ženy pracuje s OSN Global Compact na to, aby sa zlepšovali princípy zlepšovania právomocí situácie žien. Máte tu aj takúto brožúrku, bude k dispozícii, môžete si ju pozrieť. Tento princíp vyzýva, aby spoločnosti zabezpečili, aby aspoň 30-percentným spôsobom boli zastúpené ženy práve v správnych, v správnych radách, aby boli rovnaké platy pre ženy, aké sú aj pre mužov uvedomujem si aj diskusiu, ktorá prebieha v rámci Európskej únie, aby sa znížil rozdiel v platoch medzi ženami a mužmi, ktorý zatiaľ je 18 a dúfam, že budú implementované nástroje v Európskej únii na to, aby sa zlepšili zamestnateľské príležitosti pre menej vzdelané ženy, aby jednoducho došlo k určitej vyváženosti. Takisto chceme spolupracovať s vládami a multilaterálnymi partnermi, aby sme zabezpečili formalizáciu sociálneho zabezpečenia zabezpečenia žien, vrátanie slušnej práce a sociálneho zabezpečenia. To je dôležité v rámci situácie, ktorú tu máme, hospodárska kríza. A je takisto, pokiaľ ide o volatilitu cien potravín. Pre nás je táto téma veľmi dôležitá, predovšetkým v tých najviac zraniteľnejších krajinách. Je to skutočne kľúčový, kľúčová téma našich intervencií to sa takisto oslavilo aj 18. marca v Libérii. Máme veľa polnohospodárov, žien, ktoré sú polnohospodárky, ktoré pracujú na trhoch. Čiže takúto iniciatívu my podporujeme. Chceme zlepšiť kapacity žien v týchto oblastiach, chceme ich naučiť na to, aby sa aby, sa, aby už neboli negramotné, je skutočne veľmi dôležité dosiahnuť takúto situáciu, pretože je dosť prekvapivé vidieť, že keď vidíte nejakú ženu, ktorá sa naučí čítať z týchto krajín, tak sú skutočne pyšné sami na seba, povedia, že už teraz ma nikto neoklame, už konečne viem prečítať. A takisto sa snažíme dosiahnuť aj určité uh, skladové priestory na to, na tie produkty, ktoré si ženy vyprodukujú. Snažíme sa ich naučiť to, ako by mohli predávať tie produkty, ktoré vyrábajú a ako ich priniesť na trh, ako jednoducho sa stať e, konkurencie schopnými v porovnaní s mužmi. Pre nás sú tieto témy veľmi dôležité a kľúčové. Tu sa nachádzame v rozvinutom svete. Tuto ženy majú skutočne ešte stále lepšie príležitosti, ale napriek tomu treba ešte stále veľa pracovať, pokiaľ ide o migrantov a nelegálnu domácu prácu. A tým sa dostávam k tretej tematickej priorite. Treba skončiť s treba skončiť s násilím proti ženám. To je skutočne pandémia. Uvedomujeme si, že tu ide o tému, ktorá je dôležitá na celom svete a je dôležitá takisto aj v kontexte tých princípov, ktoré som spomínala. A je to úplne na samej priorite našich, našho programu OSN ženy napriek rastúcej osvete a napriek rastúcemu počtu právnych predpisov, ktoré sa v tomto ohľade prijali na celom svete, chudoba žien a násilie proti ženám je ešte stále pandémiou na celom svete. Veľa krajín na svete síce má právne predpisy, ale zatiaľ ich ešte stále neimplementuje, pretože sudcovia ich ako keby neuplatňovali. Myslia si, že to nie je až také dôležité. V niektorých oblastiach sú až tri štvrtiny žien, ktoré hovoria, že majú skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím. Podľa výboru ženských práv až 20 žien v Európe zažilo násilie e, vo vlastných vzťahoch. A toto sa samozrejme premieta aj do veľkých nákladov, pokiaľ ide o starostlivosť o mentálne a e, fyzické zdravie a pokiaľ ide o vzdelávanie Musíme stimulovať udržateľný rast, ktorý by v tomto zmysle pomohol zlepšiť túto situáciu. V niektorých krajinách sa nám podarilo nielen vypočítať, koľko by jednoducho stálo zlepšiť túto situáciu, ale čo to predstavuje z finančného hľadiska pre krajinu. Myslím si, že násilnosť proti alebo páchaná na ženách je s tým najvýraznejším problémom, s ktorým musíme bojovať. Napríklad v Indii štúdia ukazuje, že na každý takýto útok žena príde o 5 pracovných dní. V Spojených štátoch amerických už pred pár rokmi bola vypracovaná štúdia, ktorá hovorí o tom, že každý rok takéto násilie stojí 5,8 miliardy dolárov. Na Fidži každoročné náklady na násilie proti ženám bolo 135 miliónov dolárov, alebo 7 hrubého národného produktu v tejto krajine. V roku 2002 v Austrálii bola práve ukončená štúdia, kde sa analyzovali e, situácia v roku 2010. Tam to bolo 13,5 miliardy dolárov. Čiže skutočne to je téma, ktorá je veľmi závažná, veľmi dôležitá, súvisí s ľudskými právami, ale takisto má aj veľké následky ak sa vážne zamýšľame na skončením tejto krízy, tak musíme bojovať na viacerých frontoch, musíme podporovať úsilie na to, aby boli vytvorené nástroje na to, aby sme podporili krajiny a služby, ktoré by ochraňovali ženy a dievčatá. A musíme venovať pozornosť prevencii a musíme jednoducho za partic- spraviť, aby dosiahnuť situáciu, by bola za parti- za- zúčastnená celá spoločnosť na celej širokospektrálnym spôsobom ženy a dievčatá, ktorí boli predmetom takéhoto násilia, musia mať prístup k základnému balíčku základných služieb, aby jednoducho bola zabezpečená ich bezpečnosť, aby mali prístup k spravodlivosti. Spolupracujeme veľmi úzko s spoločnosťou, občianskou spoločnosťou, aby sa v budúcich mesiacoch zmaximalizovalo toto naše úsilie. Pracujeme takisto aj s UNICEFom, Mali sme v minulosti bezpečnostné, eh, bezpečné mesta pre ženy, teraz vytvárame určité synergie a koherentnosť politiky s UNICEFom. Momentálne spolupracujeme na tom, aby sme spolupracovali ďalej na bezpečných mestách pre ženy a pre deti. Takisto by som chcela privítať a správu, ktorá pripravuje predsednička tohto výboru. Ide tu o európsky rámec v boji proti násiliu na ženách pokiaľ ide o znásilňovanie a násilie na ženách v rámci manželského zväzku, aby sa to skutočne uznalo ako kriminálny skutok. Ide tu o poradenské služby, o poradenskú činnosť, ktorá by mala byť poskytnutá ženám, ktoré zažili takúto traumatickú, skuto- traumatickú skutočnosť. E, excelencie, dámy a páni, určite si uvedomujete, že takéto, takáto situácia sa nachádza aj v krajinách, e, kde v minulosti boli vojny a momentálne sa musí táto krajina vysporiadať s takýmito situáciami. OSN ženy sa snaží v tejto oblasti skutočne urobiť pozitívnu zmenu. Negociujeme s týmami spolupracovníkov na celom svete. Ak si uvedomíme, že bolo podpísaných veľké množstvo zmluv, ktoré s touto situáciou súvisia. Iba v 16 prípadoch z týchto zmluv sa však spomína sexuálne násilie na, v rámci týchto dohôd. A v všetkých týchto krajinách, ktoré, e, v ktorých sa pácha násilie na ženách, je situácia skutočne vážna. Čiže musíme urobiť skutočné kroky, aby sme e, urobili väčší pokrok. Hoci sme minulý rok oslávali 10. výročie uznesenia rezolúcie OSN, ktorá bola podpísaná 50 rokmi, to súvisí skutočne s tou poslednou prioritou, ako dostať ženy na program alebo vysoko na program agendy OSN Ženy musia participovať aj na mierotvornom procese, aby skutočne mohli participovať na vzdelávacích programoch, ktoré súvisia s eh, vyškolovaním žien, ktoré by participovali na mierotvornom procese v krajinách, ktoré boli postihnuté vojenskými konfliktami. Takisto podporujeme krajiny, aby jednoducho spolupracovali so ženskými eh, organizáciami, ktoré by jednoducho vysielali svojich zástupcov, to znamená ženy, ktoré by posilňovali spoločnosť postihnutú vojnami alebo vojenskými konfliktami, aby tieto ženy posilňovali ženy, ktoré boli predmetom násilia v rámci týchto vojenských konfliktov. Či týmto spôsobom zlepšujeme situáciu, snažíme sa dosiahnuť pokrok v tomto procese. Chcela by som sa poďakovať Európskej únii za podporu, pokiaľ ide o implementáciu tejto rezolúcie OSN 1325 a takisto chcem podporiť aj úsilie Európskeho parlamentu, ktorý sa snaží posilniť úsilie v rámci Európskej únie, aby sa implementovala táto rezolúcia a aj dodatočné pozmeňujúce e, verzie tejto rezolúcie. Keď som začala svoj prírod, tak som hovorila o tom, že ak chceme rodovú rovnosť, musíme dať ženám viac právomoci. Treba povedať, že vo všetkých oblastiach, ktoré vnímame, ak ženy nebudú mať dosť právomoci, ak nebudú relevantne zastúpené v spoločnosti, tak nikdy nie sa nedostanú k rozhodovaciemu stolu, k rozhodovacím procesom. Čo vnímame, v týchto, čo vnímame týchto, mierotvorných procesoch. Kto tam rozhoduje? Tí, ktorí majú právomoc, tí, ktorí majú voličov, tí, ktorí majú zbranie. Ženy to častokrát nemajú. Napríklad maoistická armáda v Nepále, 40% armáde boli ženy, čiže hneď na konci tohto konfliktu boli prijaté kvóty a hneď ženy dostali právomoci, ktoré potrebovali na to, aby boli hlas v spoločnosti vypočuté. Nie, teraz nerozmýšľam nad tým, že by som chcela dať ženám do rúk zbrane, Ide tu skutočne o to, aby ten hlas žien v rámci spoločnosti bol e, jasný a dosť hlasný. Sú tu ešte aj iné oblasti, kde by OSN ženy mohli spolupracovať s ostatnými. Napríklad úmrtnosť rodičiek, zdravie žien, ktoré sú postihnuté HIV. Sú tu aj iné agentúry, iné organizácie. Máte na svete veľa organizácií, s ktorými spolupracujeme. Nechceme mať nejakú vodcovskú úlohu, ale chceme skutočne, aby sme posunili spolupráci. Hovoríme o migrácii, hovoríme o dom- domácich zamestnancoch, hovoríme s viacerými organizáciami, hovoríme o vzdelávaní mladých dieč a to je takisto kľúčová téma. Máme napríklad UNESCO, s ktorým spolupracujeme v tejto oblasti. Budeme s nimi spolupracovať, budeme spúšťať iniciatívy Čiže chcela som zdôrazniť iba niektoré tie hlavné priority, ktoré tu máme. Ako vidíte, tieto priority sú častokrát ambiciozne, ale musíme ich mať ambiciozne. Nemôžeme sa uspokojiť s málom. A dôležitý krok v tomto smere je skutočne cieľ Európskeho akčného plánu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v rozvojových krajinách. Treba posilniť spoluprácu s OSN ženy a v tejto oblasti takisto vítam, vítam rozhodnutie kde sa vytvorí strednodobá stratégia medzi EÚ a OSN ženy. Teším sa aj na našu ďalšiu diskusiu, ale ešte by som chcela povedať, že si uvedomujeme, že výsledky, ktoré sa od nás očakávajú, častokrát eh, sú spojené s veľkou námahou, ale dúfam, že spoločne sa dopracujeme k týmto výsledkom. Z možnosti žien, ktoré ženy majú, by nemali byť obmedzené či sú to sekretárky, alebo matky detí, alebo političky, predstaviteľky štátov. Čiže vidíme, v ktorých oblastiach môžu ženy skutočne byť činné. Potenciálu ich participácií na tomto procese sa medze nekladú. Čiže treba posilniť toto úsilie žien, aby to bolo v prospech celej spoločnosti. vám tak, Mrs. Bašilie. Ďakujem pekne, pani Bašele, za skutočne veľmi angažovaný a informatívny úvod do dnešnej diskusie. Spomínali ste dôležité priority, politické, ekonomické oslobodenie, boj proti násiliu. Ešte raz rečná vďaka za toto a ešte predtým, ako dám slovo zástupcom výboru AFED a výboru pre rozvoj, by som chcela spomenúť, že nemáme žiaľ veľa času k dispozícii. Je to z toho dôvodu, že mnohí členovia chcú vystúpiť, tak je to pomerne zložitá situácia. A samozrejme chceme dať aj možnosť pani Bašele, aby sa vyjadrila k názorom a ich komentovala. To znamená, že sme tu časovo limitovaní, preto budem musieť byť prísna pri udelení rečníckého času. Som rád, že teraz môžem dať slovo z, z výboru AFET a slovo má pán Alexander Lambsdorff, ktorý je predsedom pracovnej skupiny EU-OSN. Nech sa páči, pán Lambsdorff. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dovolte, aby som povedal, že vás tu srdečne vítam v mene výboru AFED a v mene pracovnej skupiny EU-OSN. Už sme mali stretnutie, bola tu výročná delegácia, ktorá išla do New Yorku, bolo to ešte predtým, ako vy ste sa uh, ujali vaše pozície a nemohli sme vám vlastne pogratulovať parlament, ako aj naše, naša pracovná skupina podporuje OSN ženy a myslím si, že tá úloha podporovať rodovú rovnosť je veľmi dôležitá. A dovolte, aby som sa zameral na viaceré témy, ktoré sú špecificky dôležité z hľadiska výboru AFED. Jedna vec je koordinácia s ďalšími časťami systému OSN. Európskej únii máme zložitý systém koordinácie, niekedy si to vyžaduje trošku viac času. OSN to nefunguje veľmi ináč to znamená, že keď ide o mandát UN eh, FPA, kde sa, ktorý sa zameriava na otázky žien. Vám sa to podarilo veľmi dobre koordinovať. Spomínali ste UNESCO, UNICEF. To sú veci, kde by sme chceli vidieť určité synergie a kde by sme chceli vidieť silné, silnejšie zameranie na práva žien, zdravotné práva, reproduktívne práva a na ďalšie témy, ktoré sú veľmi dôležité tomuto parlamentu, ako je pre náš výbor. Možno ešte dôležitejšie z hľadiska výboru AFED je uznesenie 1335 ženy v konfliktoch. Spomínali ste čísla, 500 mierových dohôd a tak ďalej. To skutočne ani nemusím okomentovať. Videli sme, ako sa šírilo sexuálne násilie, ktoré sa využívalo na rozličných inštanciách. Napríklad vo východnom Kongu bola to určitá zbraň v rámci vojny. No a čo by ste spolu mohli spraviť s pani Margot Wallström a sme veľmi hrdí na to, že bývalá komisárka Európskej únie bola vymenovaná za špeciálnu vyslankyňu pre OSN, ktorá e, sa obrá konfliktami, kde ide o to, aby sa ochraňovali ženy, ktoré sú v tejto hroznej situácii. No a záverečný bod. Udržiavanie mieru Toto je veľmi dôležitá téma a môžem vás zdôrazniť to, čo vy ste povedali. Vlastne celý ten kontext to e, zdôrazňuje. Celý ten kontingent bude vybavený iba ženami. A toto je veľmi dôležité z hľadiska OSN a jeho úsilia, kde snaha skutočne niečo dosiahnuť, dosiahnuť nejaký rozdiel a ten význam toho práporu, ktorý ste spomínali v súvislosti s Liberiou, to je veľmi dôležité. Dôležité, aby sme podporili ďalšie členské štáty, aby konali podobným spôsobom, aby vytvorili miernotvorné jednotky, kde budú pôsobiť ženy, lebo ten efekt je skutočne obrovský. Ďakujem pekne, že prišli medzi nás a prajem vám veľa úspechu pri vašej práci. Ďakujem pekne za diskusiu. Ďakujem pekne, pán Lambsdorff. A teraz dostane slovo výbor pre rozvoj a jeho predsednička pani Žoli. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Je mi veľkou cťou, že tu môžem medzi nami privítať pani Bašelé v Európskom parlamente. V mene nášho výboru by som chcela povedať, aká dôležitá je vaša práca, bude vaša práca. Je nám veľmi jasné, že situácia žien sa nezlepšila. Počuli sme o situácii v Sudáne, počuli sme o situácii v Kongu, Vypočuli sme eh, si eh, mnohých ľudí v rámci vypočutí, mali sme vypočutia o znásilňovaní, počuli sme o problémoch, ako je chudoba, najchudobnejších chudobných sú ženy, oni sa snažia zabezpečiť dostatok potravín pre svoju rodinu, ale nemajú vlastne možnosť si budovať nejaký majetok. Dôležité je, aby ženy dostali práva. Toto sa ukázalo byť veľkým úspechom. Keď si pozrite francúzske voľby v nedelu, tak vidíte, že politické strany, ktoré uprednostňujú, eh, radšej zaplatiť, sú tam politické strany, ktoré uprednostňujú radšej zaplatiť pokutu, ako poproti, podporiť ženy a vidíte, ako dopadli teraz vo voľbách. Nás spomínali ste o jednom norskom zákone, ktorý sa týka zastúpenia žien v riadiacich orgánoch spoločnosti. To bol veľký úspech, ale svojho času, keď sa navrhol tento zákon, boli veľké protesty v Norsku a bolo to navrhnuté ako určité riešenie. Ak nebudete mať do 5 rokov 40 žien, vaša spoločnosť bude jednoducho zrušená. Takáto hrozba tam bola a to je jediný spôsob, ako je možné postupovať. A videli sme, že ako boli teraz trestané e, politické strany, ktoré to nebrali vážne. Takže my musíme brať e, vážne túto situáciu, musíme poskytnúť ženám možnosť. A jednoducho nemôžeme to nechať tak, že niektorí ľudia sa rozhodnú radšej pre pokuty. Myslím si, že asi by sme nemohli mať lepšieho kandidáta, ktorý by sa zaoberal e, touto agentúru, ktorý by riadil ako vy, pani Bašle. Vyplýva to z e, vášho osobného života, z histórie vašej rodiny a to, že ste dosiahli v rámci vášho života. A to je zárukou, že vy budete sa starať o situáciu žien. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás a prajem veľa úspechov. Ďakujem pekne, pani Žoli. A teraz dáme slovo koordinátorom z výboru pre rodovú rovnosť. Najprv by som chcel dať slovo pani Edith Bauer za skupinu EPP. Nech sa páči, máte dve minúty, pani Bauer. Thank you so much. It's a great... Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že ste prišli dnes medzi nás a skutočne si veľmi cením túto príležitosť že máme aspoň určitú možnosť e, na výmenu názorov. Samozrejme, každý región má svoje osobitné problémy. Niektoré sú dôležitejšie, niektoré menej dôležité. Ja by som sa teraz chcel zamerať na jednu úspešnú vec, vec sa vyvíjala úspešne. Bolo to vlastne pred dňami, kedy rada podpísala a samozrejme aj schválila nové, na, nové nástroje, novú legislatívu, ktorá sa zaoberá bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Samozrejme, je to trošku modernejší nástroj ako dohovor OSN, ale mám pocit, že práve týmto spôsobom môžeme tieto veci riešiť a je to dobrý výsledok. Chcel by som povedať, že asi to bolo pred rokom. Sme navštívili OSN. Vtedy práve sa pripravovala vaša agentúra. A chcela by som vám pogratulovať tomu, že ste sa dostali do tejto pozície, že môžete vykonávať. A v tej dobe pre nás vystávali mnohé otázky, ja spomeniem iba jednu, lebo samozrejme nemáme dostatok času. Úmrtnosť matiek Vieme, že táto otázka je veľmi vážna. Viac ako pol milióna žien zomiera počas tehotenstva e, z dôvodu komplikácií, zomierajú pri pôrode. Chcel by som sa spýtať, čo by sme mohli spoločne vykonať, aby sme dokázali zlepšiť túto situáciu. Mám taký pocit, že v súčasnosti stratiť pol milióna žien, to je skutočne hrozná situácia. Ďakujem pekne, pani Bauer. A teraz za skupinu SAD pani Estrela. Nech sa páči, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa rada poďakovala pani Bašle, ktorá je v kruhoch socialistov a demokratov srdečne vítaná. Je veľmi zaujímavé si s vami vymeniť názory. Tešíme sa, že ste sa stali prezidentkou v Čile a myslíme si, že v rámci OSN môžete urobiť eh, dôležitý tú prácu a s radosťou sme zobrali na vedomie, že OSN venuje veľký význam rodovej rovnosti a myslíme si, že aj tam celkom určite budete môcť uplatniť svoju angažovanosť. Teším sa tomu, čomu ste sa venovali vo vašom príspevku, najmä rodovo špecifickému násiliu. Máme k dispozícii mnohé štatistiky, ktoré dokazujú, aká, aký závažný je tento problém. Tiež ste povedali, že táto téma je pre vás prioritou. Ako by sme teraz spoločne mohli Európsky parlament a OSN ženy vymieňať si informácie a prispieť k tomu, aby rodovo špecifické násilie bolo odstránené. A potom skôr osobná otázka pre vás. Keď ste boli zvolená za prezidentku, dostali ste otázku. Ako teraz chcete spojiť rodinný život a veľmi náročnú úlohu prezidentky? to v podstate sa nikto nepýta nejakého muža, ktorý je zvolený do takejto funkcie. Takéto otázky dostávajú iba ženy. Ako chcú spojiť rodinný život s vysokou funkciou? A potom ešte druhý dôležitý aspekt. Ak ide žena do politiky, tak sa potom nič nezmení v politike, ale ak idú ženy do politiky, tak sa potom určite veľa v politike zmení. Je skutočne dôležité takto argumentovať? Nesta- Ďakujem pekne, pani Estrela. A teraz dostanú slovo liberáli a v mene tejto skupiny vystúpi pani Parvanová. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Uh, Ďakujem pekne, pani Bašele. Prečítala som si váš životopis a cítila som sa, ako keby som čítal svoj životopis, ale iba v tej počiatočnej fáze. Vy vlastne stelesňujete všetky naše želania. Máte veľmi dôležitú úlohu a veľmi zložitú. Ako povedala kolegyňa Edith Bauer, mali sme veľké očakávania od miléniových cieľov. Včera tu v parlamente zasadala naša pracovná skupina, ktorá sa zaoberá HIV AIDS No tu sme sa zaoberali mileniovými cieľmi 4 a 5 a musím povedať, že sme dosiahli žiaľ iba jednu tretinu v rámci tých 11 rokov a ešte máme 4 roky a nemám taký pocit, že sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ. Tento cieľ číslo 4 ten je veľmi dôležitý a je prepojený s cieľom číslo 3. A musíme sa na to pozerať tak celkovo. Tá integrita týchto cieľov je veľmi dôležitá. A chcel som sa spýtať, chceli by ste ešte posilniť tie aktivity OSN ženy? Chceli by ste nejako posilniť vašu prácu a našu prácu tak, aby sme sa blížili k milenovým cieľom? No a teraz druhá otázka, tá sa týka práv žien v vojnových konfliktov. Pôjde pre všetkým o Severnú Afriku a Blízky východ rátame s tým, že tieto revolúcie, táto vlna revolúcie priniesie viac práv pre žien, ale máme isté obavy, že bude tam rastúca islamizácia. A preto chcem spýtať, aké nástroje bolo možné použiť v týchto oblastiach na to, aby sme sa viedli rokovania, aby sa viac garantovali ženské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Parvanová. A teraz mene zelených by som chcela dať slovo pani Kiel Nielsen. Na 1,5 minúty, nech sa páči. Merci. Merci, Madame Bachelet, d'être venue nous entendre. Ďakujem pani Bašlet, že ste prišli medzi nás, aby ste si nás vypočuli ako spravodajkyňa o správe o ženách a klimatických zmenách vo výbore pre ženy. Som tieto témy veľmi so záujmom sledovala Predložila som túto správu parlamentu a dostala som odporúčanie na zohľadnenie ženských komponentov. Rada by som vedela, čo si um, OSN ženy myslí o tejto téme, teda o téme správy ženy a klimatické zmeny a ako je možné v tejto súvislosti zohľadniť ženské špecifické problémy. Na druhej strane som členkou International Women Commission pre Francúzsko. Je to komisia z izraelských, palestínskych a ostatných eh, žien zložená na úrovni Bezpečnostnej eh, rady je možné, aby ženy boli zapojené do rozhodovania izraelsko-palestínskeho konfliktu. O mnoho viac izraelských a palestínskych palestínskych žien sa angažuje um, nenásilným spôsobom. 12. marca sa stretlo 250 žien v bezpečnostnej zóne A v blízkosti Detlemu. Pani Bašle, mohli by ste zaručiť, že podporíte našu koalíciu, pretože sú tam zastúpení aj mieroví sprostredkovateľia. Kiel Nielsen. Ďakujem pekne, pani Kiel Nielsen. A teraz v mene ECR vystúpi pán Šimanský. Nech sa páči. Również w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reform... Moja politická skupina by na tomto zasadnutí rada chcela privítať pani Michelle Bašle a e, vítame, sme radi, že máte takúto novú dôležitú funkciu. Blahoželáme vám, pretože naša spoločnosť potrebuje vašu angažovanosť. Pri tejto príležitosti by som rád poukázal na angažovanosť zástupcov mojej politickej skupiny v oblasti ženských práv. V parlamentnej komisii pracujú naši poslanci na správe v súvislosti e, so zastúpením žien vo firmách. Ide však aj o podporovanie rovnosti a o odstraňovanie prekážok v oblasti zamestnankyň v Európskej únii. Ako to vyzerá so stratégiou? musíme zdôrazniť význam finančnej podpory pre takéto aktivity v EÚ, keď ide o spojenie pracovného a rodinného života. Dopracovali sme sa k záveru, že v koheznej politike je potrebné nielen vytvárať pracovné miesta, ale treba zohľadniť aj to, aby tieto pracovné miesta boli trvalo udržateľné a spravodlivo odmeňované. Vieme, že väčšina tzv. E, chudobných e, pracovných miest e, je obsadená ženami. Ide najmä o oblasti, e, ide o najmä o pracovné miesta v sociálnej oblasti, ktoré treba podporovať. V tejto súvislosti potrebujeme vyriešiť jeden problém, pretože sa tu stále výrazne rozlišuje medzi ženami a mužmi. Ďakujem pekne, pán Šimanský. A teraz GUE NGL. Vystúpi pani Figurejdo, nech sa páči. Mm, Dobrigada, senore prezident. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Aj ja by som sa um, rada poďakovala pani Bašle, rada by som ju privítala a poďakovala jej za prácu, ktorú robí v mene našej politickej skupiny. V minulom roku sme mali možnosť zúčastniť sa na rokovaní OSN, kde sme sa venovali tejto téme a kde sme samozrejme skonštatovali, že súhlasíme s tým, aby veľké problémy, ktoré ešte stále pretrvávajú, sa um, dostali do popredia, napríklad diskriminácia uh, žien, um, ženská podoba biedy vo všeobecnosti. Nie len v najchudobnejších krajinách. Nie len v tých, na tých kontinentoch a v tých krajinách, kde prebiehajú ozbrojené konflikty a vojny a tam, kde ženy sú prioritnými obeťami. Ale aj v rozvinutejších oblastiach stále pretrváva diskriminácia žien. Myslím najmä na prostitúciu, obchodovanie so ženami. Toto sú oblasti, ktoré si zasluhujú väčšiu pozornosť. Ide o tisíce, milióny žien, ktoré sa stávajú každý rok obeťami obchodovania s ľuďmi. Možno ešte niečo k medzinárodnej úrovni. Ženy a prístup k pracovným miestam a zamestnanosti. Ešte stále pretrváva diskriminácia a materstvo je naďalej dôvodom pre diskrimináciu. To je nepripustné. Je to všeobecne známe. A rada by som sa vám poďakovala za vašu prácu. Ďakujem pekne, teraz by som dala slovo pani Bašele. Poprosím ju o komentár a zodpovedenie otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne, za vaše otázky a pripomienky. Jedna z otázok, ktorá tu odznela, je tá, ako, ako koordinujeme zvyšok systému OSN, aby sme skutočne mali väčší, väčšiu páku na zmenu. Viete, že tam máme tri mandáty. Musíme podporovať vytvorenie medzinárodných štandardov, to je, potom máme operačnú časť, ktorá súvisí s tým, ako politiky, ktoré sú spojené s aplikáciou rezolúcií, pokiaľ ide o štatút žien, a potom tu ešte máme koordináciu a zlepšovanie zodpovednosti. Myslíme si, že USN, OSN ženy bude mať úspech až vtedy, ak systém OSN bude fungovať lepšie v prospech žien na celom svete. Čiže máme, povedala by som, mandát na to, aby sme zabezpečili koordináciu, usilujeme sa o to vo viacerých oblastiach, ale snažíme sa podporovať aj tú zodpovednosť Nevnímame sa ako nejaká rodová polícia, ale vnímame sa ako usmerňovateľia tejto politiky, ktorí budú usmerňovať systém OSN, pokiaľ ide o priority, aby sme všetci dospeli k určitým synergiám. Nemusíme urobiť iba oveľa viac, ale musíme to viac urobiť lepšie, koordinovanejšie, s väčšou synergiou, aby to bolo relevantnejšie. Myslím, že to je jedna z najväčších víziev OSN ženy. Teraz, keď počúvam tie vaše pripomienky, tak vidím, že tá paleta otázok a tém je taká diverzifikovaná a každý to vníma iným spôsobom. Nemôžete očakávať od OSN žieny, že všetko dosiahneme. My sami jednoducho nemáme dostatočné prostriedky ani kapacity na to, aby sme všetky tieto problémy vyriešili my, aby sme jednoducho dostali všetkým tým očakávaniam. Ale budeme sa o to usilovať. A pokiaľ ide o uznesenie 1325, viacerí z vás spomenuli násilie na ženách. To je skutočne jeden z aspektov, ktorý sa týka tých krajín, kde boli bojové konflikty. Spolupracujeme s komisárkou Malstromovou nereprezentuje Európsku úniu vo všetkých krajinách na celom svete rovnakým spôsobom, s rovnakou váhou. Čiže treba podporovať tie aktivity, treba podporovať pilotné projekty a plány, pokiaľ ide o systémy včasného varovania, pokiaľ ide o analýzy násilia a takisto sa usilujeme podporovať aktivity, ktoré súvisia o zlepšenie prístupu k systému spravodlivosti aby tu nevládla beztrestnosť. Vo viacerých, vo viacerých krajinách Afriky budeme mať tento rok voľby a je veľmi dôležité, aby sme boli zastúpení a zastúpené aj ako kandidátky, aj ako voličky, pretože vo viacerých týchto krajinách ide o príležitosť, kde by sme mohli zlepšiť situáciu, kde ženy sú ohrozené e, situáciou, pokiaľ ide o znásilňovanie treba mať aj skupinu žien mediátoriek. A treba to tak povedať, pretože aj vy ste sa na to pýtali, hovorili ste o situácii v Palestíne, ako by mohli sme tam sprostredkovateľskú úlohu vytvárať potrebujeme mať projekt, kde sa snažíme spojiť ženy z Palestíny a z Izraelu, aby jednoducho sa snažili vytvoriť tento mier na tomto území, v tomto regióne, aby tam bolo skutočne mierovejšie prostredie, alebo v ostatných častiach sveta jednoducho politické strany neakceptujú ženy. V Afrike je táto situácia oveľa horšia politické strany a muži, ktorých reprezentujú, jednoducho nepripúšťajú ženy do politiky. A potrebujeme práve ženy v takej funkcii mediátorov, negociátorov, aby sa mohla táto situácia zlepšiť. Avšak nemôžeme takéhoto mediátora takýmto politickým stranám nanútiť, môžeme iba navrhnúť. Hovorili ste, že na svete nie je dosť žien, ktoré by mali takéto schopnosti. Ja si myslím, že to nie je pravda. To nemôžeme používať ako výhovorku, čiže musíme sa tomuto problému takto venovať. Norsko nám dalo milión dolárov, čiže máme teraz program, ktorý trvá 3 roky, máme tri ciele. Podporujeme kapacitu žien, podporujeme mediačnú úlohu mužov, ktorí môžu vysloviť hlas žien, ak sa ženy nedostanú a potreba posilňovať aj ženské organizácie a, ako som už povedala, treba pracovať aj s oddelením mierotvorného procesu, aby sme jednoducho boli pripravení v kontexte toho systému včasného varovania. 8. marca v Liberii to bolo skutočne veľmi dobre, boli tu, bol tu ženský, ženská policajná jednotka, ale takisto tu bol aj kontingent nigerskej armády. Čiže bola to veľká oslava. Tieto ženy nielen pochodovali, ale skutočne manifestovali svoje schopnosti. A ženy v Libérii skutočne mali pocit, že ich ľudia podporujú, že skutočne majú veľký potenciál a že môžu dosiahnuť svoje sny. Čiže ja verím v takúto v takéto procese myslím, že symboly sú veľmi dôležité v tomto procese. Vy, ženy tu vo výbore, ste takisto dôležité ako určité rolové modely Čiže skutočne nie sú žiadne prekážky v, tom, v tých našich snoch, ako sa k ním dostať. Musíme pracovať na týchto symboloch, aby tieto reprezentovali naše sny. Fínsk... Fínska prezidentka bola v škôlke v tejto krajine a pýtali sa ich, že čo chcete byť, detičiek. A, deti... a a jeden chlapček, keď sa ho pýtali, že čo chce byť, tak povedal, že by chcel byť to alebo ono. Ona sa pýta, nechceš byť prezidentom? Že nie, lebo že u nás sa prezidentom chlapec stať nemôže. Takže ak ženy jednoducho budú neviditeľné v spoločnosti, tak to bude dosť ťažké dávanie viac právomoci do rúk ženám je skutočne veľmi dôležité, tak ako ste to tu aj povedali. Je to pravda. Tanzánii, ale aj iné regióny na svete, predovšetkým subsahárska oblasť. V e, polnohospodárstve pracujú hlavne ženy, niekde to je až 85% alebo 80%, keď si pozriete, kto to všetko vlastní. Iba 2% e, pôdy vlastnia ženy. Pokiaľ ide napríklad o choroby, napríklad ak v takejto rodine, kde je polnohospodárstvo forsírované, ak žena nemá potomka, syna, tak musí jednoducho opustiť takúto rodinu. Čiže musíme ešte veľa vecí zmeniť. Musíme posilniť technické možnosti, ktoré majú ženy k dispozícii na to, aby jednoducho mali lepšie právomoci. Pani Bauerová tu spomenula úmrtnosť matiek. Nechcem hovoriť o detailoch, hoci som lekárka, je to veľmi blízke mojej profesii. Je to skutočne veľmi vážna situácia. Ja som bola moderátorkou panelu, kde sa hovorilo o úmrtnosti matiek a rodičiek a môžeme tam skutočne hovoriť a môžeme aj veľa vecí urobiť, ale to sú to od každej krajiny eh, sa mení. Môž, musíme situáciu analyzovať, musíme podporovať národné kapacity jednotlivých krajín, musíme pomôcť analyzovať problémy, pretože keď som napríklad bola predsedničkou republiky, tak sme spustili sieť Ja som tam bola s viacerými predstaviteľmi aj z Tanzánie a my sme spúšťali tento, túto sieť v našom regióne, pretože Číle skutočne má dobré indikátory v tejto oblasti. Chceli sme spolupracovať s ostatnými krajinami, spolupracujeme s Paraguay, Ekvádorom a Bolíviou, ktoré sú tie krajiny, ktoré majú najviac o problémov. Ako identifikovať tieto problémy? V niektorých krajinách jednoducho nemali uh, pôrodné baby. Čiže potrebujeme zlepšiť aj túto situáciu. Pomôcť v tejto oblasti môže pomôcť aj zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o úmrtnosť. Čiže skutočne je tu veľa odlišných vecí, ktoré môžeme urobiť. Bohužiaľ nie je to moja oblasť, hoci si myslím, že to je veľmi dôležité a myslím si, že by sme mali vytvoriť na toto špeciálny program, pretože všetci vieme dobre, čo treba spraviť bohužiaľ nemôžem odpovedať na viac otázok, ale ak budem mať neskôr ešte príležitosť, tak by som sa rada týmto otázkam venovala. Ďakujem pekne, pani Bašele. Ja teraz by som dala slove podpredsedovi, podpredsedničke podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Pani Nikola, nech sa páči. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă Bașle, este o bucurie pentru... Ďakujem pekne, Pani predsednička, pani Bašle, je nám veľkosťou, že ste prišli dnes medzi nás. Musím povedať, že v rámci vašej činnosti, v rámci vašich aktivít vidím odpoveď na otázku, ktorú si častokrát kladú, kladú v USA. Prečo najlepší, najlepšie je, keď niektoré otázky rieši žena? Vy ste pracovali na rozdielných pozíciách na rozdielných ministerstvách a vy vlastne dokážete zlúčiť všetky tie potrebné prístupy. Mňa špecificky zaujímajú vaše aktivity, ktoré sa týkajú postavenia žien v konfliktoch. A ide tu o všetky aspekty. A chcela by som uvítať opatrenia, ktoré sa prijali a pevne verím, že budú úspešné. Som presvedčená, že vy určite spravíte všetko preto, aby tie nástroje boli účinné. Dovolte, aby som položila jednu otázku. Ja som 6 rokov pôsobila v istom poradnom orgáne a ja som, ak som to pochopila správne, tak chcete sa zaoberať eh, výskumom a chcete to lepšie zorganizovať, aby to lepšie fungovalo. Ďakujem pekne, pani Nikolaj. Teraz dám slovo našim členom. Chcela by som pripomenúť, že každý rečník má dispozícii iba jednu minútu a musím byť žiaľ veľmi prísna, lebo mám malo času. Najprv má slovo pani Gurmaj, nech sa páči. Eh, encantada de verte aquí en, en nuestro parlamento. Es and of course, I'm very pleased that... Ďakujem pekne. Ako Maďarka som veľmi rada, že ste sem prišli počas maďarského predsedníctva. Musím povedať, že Gender Pact bol podpísaný ministrami, čo je veľmi dôležité. Preto sa chcem, chcelo by som povedať, že či budem mať tomu príslušnú smernicu alebo nie, to je veľmi rozhodujúce. No dobre, ale teraz hovorí sa o tom, že ženy zabezpečujú rozvoj, dôležité je e, si uvedomiť, že keď vzdelávate mužov, vzdelávate iba mužov, a ak, ak ženy, tak celú spoločnosť. No to je vám všetky známe. Vidíme, že ako ženy, keď chceme, vieme dosiahnuť veľa. By som sa zamerala teraz na tých 5 bodov, ktoré ste spomínali. Aspekty ako gender, budgeting a rozdiely pri odmeňovaní. Vieme, že chudoba má stále ešte ženskú tvár. Teraz by som položila otázku. Ja s vami súhlasím, že toto je veľmi dôležitá globálna agenda. Chcela by som sa vás spýtať, aké sú vaše priority. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Gurmaj a teraz má slovo pán Salafranka, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež rád pozdravil pani Bašeletu medzi nami, ktorá prichádza z krajiny, ktorá je mne osobne veľmi blízka. Veľmi eh, je to príjemné, že ju môžeme vidieť na takomto vysokom poste v OSN. Máte veľmi ambiciozný plán. V tejto súvislosti sme vo výbore AFE diskutovali o tom, aká je úloha EÚ v medzinárodných organizáciách, najmä v OSN. Napríklad na generálnom zhromaždení, kde máme niekoľko problémov. Pani Bašelet, pri prioritách, ktoré ste nám prezentovali, by som sa rád spýtal, aké sú rozpočtové záležitosti a aké ľudské zdroje máte k dispozícii na to, aby ste mohli uskutočniť tie opatrenia, ktoré ste nám prezentovali. Na pozadí skutočnosti, že EÚ je najväčším finančným podporovateľom týchto aktivít a agentúr, je správne e, uzavrieť niekoľkoročnú rámcovú dohodu, ktorá by mala byť základom spolupráce medzi OSN a EÚ Pričom musíte vedieť, že tu v Európskom parlamente a v inštitúciách e, táto cesta už bola pripravená. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Zalafranka a teraz pani Plamp. Much, uh, like... Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som uh, tu chcela privítať pani Bašele medzi nami. Som veľmi rada, že ste prišli medzi nás a ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Chcela by som povedať, že ja som bola svojho času spravodajkyňou pre dôležitú tému a išlo tu o, o, o ženskú tvár chudoby. Týto som sa zaoberala v Európskej únii, ale viem, že je to medzinárodná otázka, ktorou sa musíme zaoberať všetci spoločne. Keď vychádzam z toho, že vy ste lekárka a zároveň ste jedna z najmocnejších žien na svete, k čomu by som vám chcela pogratulovať tejto pozícii, ktorú vykonávate. Chcela by som sa vás spýtať, aký je váš názor na našu budúcu spoluprácu, kde ide o riešenie tohoto veľmi zásadného fenoménu. Chudoba má ženskú tvár, migrácia má ženskú tvár a spoločne musíme spraviť všetko preto, aby sme vyriešili túto zložitú situáciu. Ešte jedna otázočka a potom končím. V júni 2011 predložíte výkonnej rade strategický plán. Mohli by ste nám povedať nejaké detaily? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Ernst. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Teším sa, pani Bašlet, že ste tu medzi nami. Prajem vám e, vo vašej práci, vo vašom úrode všetko dobré. Ďakujem za vysvetlenia. Mňa sa dotkla najmä jedna otázka, to je takzvaná úprava 30 U nás v Nemecku je práve týchto 30 percent um, um, neaktuálnych. Bohužiaľ, pani kancelárka Merklová vetovala toto nariadenie, pretože si myslí, že niečo takéto nesmie byť upravené legislatívne, že to skôr má byť dobrovoľné a tým pádom sa diskusia dostala do závozu. Ehm, často v justičnej oblasti sa nachádza veľmi málo žien, dokonca možno žiadne. V grémiách sa ženy prakticky nevyskytujú, v rozhodovacích grémiách, ktoré sú tam zastúpené. V iných oblastiach, napríklad v hospodárstve, je situácia katastrofálna v rámci takejto bohatej krajiny, ktorá je známa svojou demokraciou a preto sa chcem opýtať, Povedali ste, že 5 krajín, ktoré uplatňujú toto opatrenie 30 to urobili bez zákona. Ako sa to podarilo v týchto krajín, krajinách bez e, zvláštneho zákona situáciu takúto zabezpečiť? A ako je možné, že takéto opatrenie sa využíva v praxi? Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Munis. Eh, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Bašlet za prvú návštevu v Bruseli a v Európskom parlamente. Prišli ste práve v čase, kedy medzinárodné udalosti um, upriamujú našu pozornosť na otázku mainstreamingu žien. Uh, v roku 2009 parlament schválil uznesenie o integrácii rodovo špecifických otázok do zahraničnej politiky EÚ a počas e, historického vývoja sme schváľovali v parlamente nespočetné uznesenia o pozícii žien v EÚ. Odhľadnúc od týchto všeobecných vysvetlení a vyhlásení je to tak, že pri konkrétnych opatreniach Európsky parlament neukazuje akýsi jednohlasný prístup k týmto otázkam, čo sa týka napríklad produktívneho zdravia žien. Platí to ale aj pre iné krajiny. Socialistická vláda Španielska e, prijala integrálny zákon proti, záko- proti násiliu na ženách. Politické snahy však e, nejdú ruka v ruke vždy s konkrétnymi výsledkami. Rada by som sa venovala politickej angažovanosti a spýtala sa, ja som zodpovedná vo výbore AFED za rozpočet na rok 2012 a vo výbore AFED sa zastúpenie EÚ v multilaterálnych organizáciách diskutuje. Ja si myslím, že zodpovedajúce financovanie EÚ by možno tiež e, prispieť k tomu, aby sme financovali 40 týchto opatrení. Program OSN by potom mal rátať so špecifickými prostriedkami aj pre vašu, vaše oddelenie. Preto sa chcem opýtať, ako je to teraz zorganizované, a ako by sa mal, mal zabezpečiť prienik týchto jednotlivých aktivít, aby vaše oddelenie e, spolupracovalo aj s inými. Chcela by som povedať, že každý má iba jednu minútu k dispozícii, tak dodržte ten stanovený čas. Pani Prtenčka, pokúsim sa. Ďakujem za slovo. Pre nás je veľkou cťou, že ste sem medzi nás prišli. Nie len preto, že osobne aj politicky ste toho veľa dokázali, ale aj na základe snách, ktoré tu zastupujete ako žena. Ďalej pokračuje rečnička po anglicky. Bola som rada, že ste skutočne prezentovali túto ambíciu zlepšenia stavu žien v našej spoločnosti, že musíme myslieť vo väčších sférach, že sú tu není žiadne prekážky v tejto ceste. Čiže aj preto som skutočne veľmi rada, že ste tu aj za našu politickú skupinu zelených. Tri krátke veci sa chcem spýtať. Rozpočet. Rozpočet OSN ženy Viem, že UNIFEM napríklad predtým tam boli iba dobrovoľné príspevky. Bola tu teraz zmena prijatá v rámci OSN. Takisto spomenali 1325, že to je 1820, pokiaľ ide o sexuálne násilie pri konfliktoch ako Kongo, ktoré tu už bolo spomenuté. Je tu nejaký pokrok, pokiaľ ide o prevenciu alebo moc týmto ženám? A potom ešte práva, sexuálne a reprodukčné práva žen, to je veľmi dôležité, ale tieto kontroverzné veci, ako napríklad prístup k legálnemu potratu, ale takisto práva lezieb, ktoré, sa ne, ktoré by sa chceli vydať, aby mohli mať plnohodnotný život. Čo sa v tejto oblasti urobilo? Pekne pani Hlunáček a teraz pani Romero. Bienvenida, señora Bachelet, yo también en castellano desde España. Ďakujem pekne. Pani Bašelet, vítajte medzi nami. Mám otázku k násiliu na ženách. Povedali ste, že v mnohých krajinách sa legislatíva neaplikuje. Nebolo by teraz na čase, aby vznikla rezolúcia OSN? A aby vznikla konvencia OSN, aby táto skutková podstata sa prevzala do trestného práva vo všetkých krajinách, pretože v mnohých krajinách takéto činy za um, násilie a zločiny nie sú vôbec považované. Ako je možné, že takéto činy eh, nie sú prenasledované? V Európe sa snažíme o nasledovné. Rada Európy Európy predloží konvenciu k násiliu na ženách a v rámci EÚ sa budeme snažiť vypracovať smernicu na túto tému. Ak eh, by sa nám to podarilo spojiť aj s medzinárodným impulzom, tak eh, by sa nám mohlo podariť eh, zabrániť násiliu na ženách. Nejde len o to, aby sme mali legislatívnu ochranu, ale potrebujeme dohodu s inými častiami sveta. Ďakujem pekne, pani Romero, a teraz pani Bilbao. Muchas gracias, presidenta. Muchas... Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, pani Bašelet, za to, že ste prišli medzi nás. Mala som možnosť um, ísť do Čile ako predsedníčka Baskického parlamentu a tam sme sa stretli. Zistila som, že vaše počiatočné opatrenia v sociálnej oblasti mali rozhodujúci význam a kritika, ktorá sa na začiatku objavila, potom odoznela. Preto vám chcem srdečne pogratulovať k progresu, ktorý ste dosiahli vo vašej krajine. My, ženy, do, niečo dokážeme, do, môžeme prispievať k mierotvornému procesu sme konkurencieschopné, dokážeme vychovávať deti, ženy sú vzdelávané a majú k dispozícii um, viac moci a právomoci, avšak nie v politike. ženy sa do týchto pozícií dostali len preto, lebo boli na to vytvorené určité predpoklady. Náš e, parlament tiež nie je um, jednohlasne presvedčený o určitých veciach. Musíme prekonať eh, prekážky v hlavách eh, mužov, ktorí majú strach eh, z prezencie žien. Vaše priority, ktoré ste si vytýčili, by ste mali zohľadniť to, do akej miery je možné um, odbúrať kliše a stereotypy v tzv. mužkosti určite je e, časté sa stretnúť s takýmto kliše mužskosti u mužov a myslím si, že veľmi dobre sa bránime proti týmto stereotypom. Ďakujem pekne, teším sa, že som vás mohla spoznať osobne. Ja som z Talianska, z mojej domovskej krajiny, sledovala vašu kariéru, rada by som sa spýtala. Bolo už o tom veľa um, povedané, ale chcela by som sa ešte venovať dvom bodom. Je to boj proti chudobe, pretože chudoba má veľmi často ženskú podobu alebo sa týka aj maloletých. Mohli by tu byť prijaté opatrenia v rámci vášho oddelenia? A všeobecnejšie povedané, my v Európskom parlamente tu máme, um, mali sme rok chudoby, bola vytvorená platforma proti biede a jedna z dôležitých pozícií, ktoré sme tu dohodli, sa venovala um, minimálnym pôžičkám pre ženy. O tomto sa teraz hovorí aj na medzinárodnej úrovni. Rada by som vedela, či ste vy naplánovali nejakú silnejšiu iniciatívu v tejto oblasti. Ide najmä o autonómiu žien a o boj proti chudobe a preto ma zaujíma spojenie vášho oddelenia a oddelenia pre diskrimináciu. Sú to dve oddelené pracoviska alebo pracujú spolu, majú úzky vzťah? Ďakujem. Ďakujem pekne pani Kosta. Máme tu ešte viacerých rečníkov na zozname. Musíme absolútne udržať jednu minútu, aby potom pani Bašale mohla včas od nás odísť, lebo má ešte iné povinnosti. A teraz má slovo pani Kraca. Ďakujem, pani predsedníčka, aj pani Bašle. Mm, skonštatovali ste, že zastupujeme rovnaké názory tu v Európskom parlamente, čo sa týka hodnôt a zrovnoprávnenia žien a mužov. V spoločnosti bez diskriminácie chceme spravodlivý svet, kde je zabezpečená rovnosť. Myslím, že naša spolupráca môže byť veľmi konštruktívna a myslím, že vaša návšteva je dôležitým signálom. Avšak pre túto spoluprácu by sme si mali vytvoriť rámec. Výmena názorov, komunikácia medzi parlamentom a vašim pracoviskom je určite veľmi dôležitá. Naše ciele by sme však mali spojiť s porovnaním aj našich metód. Avšak bola by som rada, keby v rámci vašej návštevy bol stanovený nový rámec pre spoluprácu. Ďakujem. Ah, Ďakujem pekne. Teraz pani Klaas. Ja, dankeschön. Ďakujem. Pani Bašlet, vítajte v Európe, v Bruseli. Zoznámila som sa s vami ako s veľmi energickou prezidentkou Čile, vtedy, keď sme boli v rámci delegácie na navšteve u vás a teším sa, že máte teraz túto funkciu, ktorá je dôležitá pre ženy. Rada by som vás podporila v tom, keď ste povedali, že sa musíme zasadzovať aj za mužov, pretože existuje len akýsi súlad, akási vzájomnosť. Určite máte um, právomoc nad rozpočtom, ale určite ako spravodajkyňa v rámci AKP máte prístup aj k iným otázkam. Ide o otázku vody. Ženy tu hrajú veľmi dôležitú úlohu. A ide o to, že by sme mali vidieť prienik jednotlivých politických oblastí a treba vidieť to, že ženy musia bojovať na mnohých frontoch. Hovorili ste o voľbách v Kongu. Boli sme informovaní o tom, že volebné právo v Kongu je tak nedemokratické, že demokratické voľby tak pre ženy, ako aj pre mužov um, nie sú uh, v podstate možné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Klaus. Klaus ako posledná, pani Gomez, nech sa páči. No Ďakujem, pani predsedníčka. Cez víkend sme boli v Káhire. Rada by som vedela, aké sú závery, ktoré ste prijali, čo dôležité by sme mohli urobiť pre ženy v Egypte a v Severnej Afrike, ktoré sú v prvej línii na fronte a bojujú, žiadajú o demokratickú zmenu. Ja som sa tam stretla s egyptskými ženami, vy takisto určite tiež. Bola som zhrozená tým, čo mi tieto ženy rozprávali. Ženy, ktoré boli na týchto veľkých námestiach, ktoré boli zatýkané. ktoré boli dokonca nútené podrobiť sa testom panenskosti. Je to v podstate strašné, čo ženy musia zažívať v procese demokratických zmien v Severnej Afrike. Aké závery z toho vyvodíte? And, uh, thank you. Thompson, ďakujem pekne. Pani Bašele, za to, ste prišli medzi nás do Európskeho parlamentu. Skutočne nás to veľmi teší, že ste prišli. Chcela by som sa spýtať na otázku, ktorá sa týka plánovaného rodičovstva. V minulom roku socialisti prišli s iniciatívou Moje telo, moje práva. A toto je veľmi dôležitá téma aj z hľadiska rozvojej pomoci. Vidíme, že stále to nefunguje dostatočne dobre, lebo keď hovoríme o umrtnosti matie, keď hovoríme o chudobe, je jasné, že ľudia jednoducho sa dostanú do situácie, že majú veľmi veľa detí. Ja som hovorila včera s palestínčankami a oni majú vôbec najvyššiu vôbec najvyššiu porodnosť v, na svete a jednoducho majú častokrát 10 detí, čo je veľmi zložitá situácia. Ja to považujem dokonca za mučenie. Nie je to len otázka antikoncepcie. Sú tu viaceré možnosti, ale je to hlavne otázka kultúry. Takže plánované rodičovstvo, dôležite sa na toto zamerať. Ďakujem pekne pani Thompson, ešte pani Kráca s krátkým komentárom. Ďakujem pani predsednička, že ste mi ešte raz udelili slovo. Rada by som sa venovala niečomu, čo pokladám za dôležitý vývoj v rámci EÚ. Ide najmä o spolupôsobenie v vedúcich funkciách vo firmách. Podľa vzoru Norska môžeme byť teraz hrdí na to, že sme v rámci EÚ dosiahli viac v tejto oblasti. V mnohých krajinách, vo Francúzsku, v Španielsku, v Holandsku existujú zákony k tejto téme a celkom konkrétne sa teraz v Taliansku a v Belgicku pracuje v tejto oblasti a belgický parlament teraz pracuje na správe k tejto téme. Ja som sa stretla so spravodajkyňou v súvislosti e, s aktivitou komisie s požiadavkou na legislatívne zabezpečenie funkcií žien vo vysokých orgánoch firie. Ďakujem pekne, bolo položených veľmi veľa otázok a dám slovo zase pani Bašile, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, mám iba minútu na odpovede, takže pravdepodobne nebudem odpovedať na všetky otázky, ktoré tu ozneli, ale hovorilo sa tu o vzťahoch. Samozrejme, chceme urobiť dohodu medzi Európskou úniou, teda parlamentom a OSN ženy. O to sa usilujeme. Myslím si, že to je dôležité v kontexte väčšej zodpovednosti, ako môžeme spolupracovať ako sa môžeme spoločne usilovať, ako môžeme zabraniť tomu, aby sa robili paralelne aktivity. To je veľmi dôležité. A potom je tu ešte veľa príležitostí. Napríklad budúci rok Real. Real plus 20. To je takisto program rozvoja. V Cancúne poprvýkrát odznelo niečo aj o vzťahu medzi ženami a klimatických zmenách. To je také, takisto veľmi dôležité. Ženy musia byť súčasťou riešenie. Budeme na tomto ďalej spolupracovať. Nemáme síce v týchto oblastiach veľa skúseností, pokiaľ ide o špecialistov, ale budeme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, občianskou spoločnosťou a týmto vlastne zabezpečíme, že budeme v budúcnosti na týchto programoch dôležitým spôsobom participovať. Pokiaľ ide o mileniové cieľe, o tom môžeme hovoriť celé roky, ale takisto bez toho, že budú mať ženy právomoc, nikdy nedosiahneme tieto mileniové ciele. A to je ten paradox. A to sú výzvy, ktoré musíme čeliť, nemôžem odpovedať na všetky dnes. Veľa sa dobre hovorí, veľa sa a ľahko sa hovorí, ale ťažšie sa už potom dosahujú výsledky. Čiže musíme sa zamyslieť nad tým, že ako môžeme konkrétne pracovať. Ja teraz sa sústredím na to, na ľudské práva žien, ale zdá sa, ako keby politici takýto argument nebrali. Zmeniť treba predovšetkým postoj k tejto problematike, preto sa snažíme v tejto oblasti podporovať v rôzne oblasti, ekonomickú, politickú, sociálnu. Spolupracujeme aj s Instro. Instro pravdepodobne bude centrom vzdelávania a školenia a do centier vlastne budeme využívať výsledky výskumu. Budeme spolupracovať formou siete so štúdi- s vysokými školami, s univerzitami, aby sme vytvorili skutočne zosietenie takýchto centier, aby sme mohli tieto informácie si navzájom potom vymieňať. A to bude naša úloha, aby sme skutočne videli, ako veľmi, o čo všetko svet prichádza, keď ženy nemajú príležitosť participovať. Pani Estrela, hovorili si tu o zosúladení politického a profesného a osobného života. Neviem, či by som vám mala dať politicky správnu odpoveď. Politicky správne by to bolo je to nie veľmi ľahké, ale skutočne by som najradšej povedala, že to je veľmi ťažké, že to je skutočne veľmi ťažké. Ja nie som nejakou super ženou, ale treba povedať, že ženy môžu robiť všetko, ale nie všetko naraz. A keď si to uvedomíte, tak potom nie ste až, nemáte také problémy so svedomím. Musíme si to uvedomiť. Je síce dobre, že chceme byť dokonali, že chceme, aby deti boli zdravé. A deti nikdy nebudú zdravé, keď budete veľa pracovať v politike, v práci a v iných oblastiach. Ale musíte sa usilovať o to najlepšie riešenie, aby ste jednoducho dosiahli to, čo sa dá. Treba zmeniť kvantitu smerom ku kvalite aj vo vzťahu a to je skutočne veľmi ťažké, ale je to súčasť našich každodenných životných bojov a môžeme urobiť pokrok vo viacerých oblastiach. Čiže je zodpovednosť na ženách, aby spolu s manželom sa snažili dosiahnuť vyváženosť. Ako sa to dá dosiahnuť? Keď som bola prezidentkou, tak sa ma pýtala, či som išla s dieťaťom k lekárke. A ja som sa ho opýtal a pýtal by si sa ma to, aj keby som bola prezidentom a nie prezidentkou. Čiže táto situácia je dosť komplikovaná. A je to skutočne ťažké, ale keď otvoríme tie príležitosti, ktoré tu máme, ak ženy budú v väčšom počte v politike, v rozhodovacích procesoch, tak nájdeme spôsoby riešenia. Už sme to vo viacerých oblastiach aj našli. Budeme mať viac škôlok a jasličiek a týmto vlastne odľahčíme život ženám, aby skutočne mohli pracovať ešte viac. Čiže musíme nájsť nejaký spôsob zosúladenia profesného života a súkromného života, musia sa tomu venovať aj zamestnávateľia, rodina a aj muži, ak teda už žena má partnera, alebo akého užkoľvek má partnera. Takže ešte jedno slovo Egypte. Pre mňa je veľmi dôležitý Egypt, pretože to je symbol. Stretla som sa s mladými ženami, neviem, či som to spomínala. Je to tzv. generácia Facebook a Facebooku a Twitteru a bolo to výborné, pretože oni tam boli pri našej diskusii s počítačmi, čiže vlastne bolo tam veľa ľudí s nami cez ten počítač, hoci tam neboli fyzicky prítomné. A tieto dievčatá hovorili, že boli veľmi smutné, pretože hoci tam boli s nami jednoducho, sa do politiky nedostanú, pretože keď prídu do politických strán a chcú sa hlásiť o politickú aktivitu, tak im povedia, čakajte, je to teraz momentálne dosť nestabilné, vyčkajte, pokým sa situácia zlepší. A ja som im povedala, že na celom svete takáto situácia, že čakať sa nedá do nekonečna. Čiže čo s tým môžeme urobiť? Politická evolúcia ešte stále nie je veľmi jasná. Nové stra- politické strany ešte nie sú veľmi silné, nevedia, ako dopadnú v politických voľbách. Myslím si, že ženy môžu v tejto oblasti dosiahnuť veľa. Čo potrebujú? Potrebujú podporu, potrebujú skúsenosť. Tieto mladé dievčiny hovoria, že my by sme veľa vecí robili, ale my jednoducho nevieme ako. Ešte sme nikdy neorganizovali nič vo veľkom teraz keď pôjdem do New Yorku, tak sa budeme snažiť vytvoriť nový program, pokiaľ ide o podporu týchto mládežnických organizácií. Skutočne sú úžasné, sú veľmi talentovaní a majú veľa entuziasmu. A aj my, staršie ženy, by sme mohli byť viac entuzi- mali, mohli mať viac entuziasmu ako Mali by sme sa poučiť od tých mladých ľudí. A preto som im aj povedala, že mali, mali by sme vytvoriť ministerstvo v rodovej rovnosti, aby sme zabezpečili, aby ženy a dievčatá jednoducho boli v politike zúčastnené. Je tu určitý problém, ak sa snažíme dosiahnuť mainstreaming v právnej oblasti, pretože je tu otázka, buď to dokážeme, alebo to nedokážeme. Musíme zabezpečiť, aby v rozpočte a všetkých tých náležitostiach skutočne táto rodová rovnosť bola zaznačená, aby to nebolo iba v, pod tým termínom mainstream pretože ak to bude mainstream, všeobecné, širokospektrálne, tak to jednoducho v podstate nebude konkrétne nikde. A už ku koncu by som povedala, hovorili ste tu o populácii, sexuálne práva. Musíme vnímať situáciu v globálnom kontexte. Akú máme situáciu na svete? V roku 2050 budeme mať 9 alebo 10 miliard ľudí na svete. Ale sú tu krajiny, kde sa rodí viac detí ako v ostatných, ako sú to predovšetkým tie rozvojové krajiny. Žijeme dlhšie a máme tu aj chronické choroby. Ak by som to mala povedať zjednodušene, bude, bude nás viac? Pravdepodobne áno, ale budeme nebudeme takí zdraví a nebudeme žiť tak dlho. Čiže musíme bojovať s chudobou, s nedostatkom rozvoju, ale takisto musíme sa zamýšľať nielen nad plánovaným rodičovstvom a ro- plánovaním rodinného rozvoja. Musíme sexuálne a reproduktívne práva žien integrovať do tohto procesu zlepšovania situácie a práve v týchto oblastiach musíme zaznamenať väčší pokrok. Nemôžeme pokračovať v týchto oneskorených reakciách na problémy, ktorým čelíme. Musíme nájsť riešenia, musíme podporovať zdravšie podmienky na zlepšenie situácie, musíme robiť prevenciu v oblastiach skorých manželských zväzkov, predčasných manželských zväzkov alebo predčasného otehotnenia. Musíme zabezpečiť, aby sa na ženy nepozerali iba ako na matky, pretože častokrát lekári liečia ženy iba preto, že sú matky. Musíme sa na ženy pozerať ako na ženy. Čiže musíme zmeniť uhol pohľadu a musíme to robiť spoločne. A záverom by som chcela povedať, že pre mňa bolo veľkou cťou, že som bola medzi vami. Je toľko vecí, ktoré ešte musíme urobiť spoločne, muži a ženy. A snažíme sa spolupracovať. Snažíme sa mať aliancie s mužmi v týchto všetkých oblastiach. Máme veľkých pionierov v týchto oblastiach, ale potrebujeme ich viac. A dúfam, že v budúcnosti, keď prídem, tu bude vyvážená rodová rovnosť aj v tejto miestnosti, že tu bude viac mužov toľko ako žien. A to je dôležité. Ak by sa nám to podarilo dosiahnuť, tak už nebudeme potrebovať OSN ženy. Keď sa pýtali Eleon Rooseveltové, keď sa spýtali pred pár rokmi, či je rada, že máme OSN ženy, tak povedala, mm, po 60 rokoch mojich snách ešte stále potrebujem takúto organizáciu, takže spočítam s vašou podporou a ďakujem za doterajšiu. Vám tak, Mrs. Ďakujem pekne, pani Bašové. Bolo veľmi zaujímavé si vypočuť vaše skúsenosti a poznatky. Videli sme, aké ste nasadená, akým nasadením pracujete v tejto oblasti.